viete, je najprv potrebné skončiť konferenciu predsedov, až potom sa začína hlasovanie. Chcel by som vás eh, na úvod informovať, že pán Rosario Kročeta eh, predložil predsedníctvu svoju požiadavku na ochranu eh, svojej parlamentnej imunity v súvislosti s procesom na e, súde v Palerme. E, podľa našho srdcieho poriadku túto požiadavku postupíme výboru pre právne otázky.